Je commence déjà par les annonces. Začala by som oznámeniami. Dostala som požiadavku skupiny SAD, že chcú vymenovať pána Barbagala za člena výboru pre regionálny rozvoj a taktiež za člena delegácie pre vzťahy s Mašrekom. Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Týmto je teda táto nominácia schválená. Teraz dávam slovo pánovi Taranšovi, ktorý požiadalo slovo. Pán Taranš, nech sa páči. Un peu de silence, s'il vous plaît. Utište sa, prosím. Ďakujem pekne. Chcel by som informovať parlament, že máme tu delegáciu z Estónska, Máme tu e, otcovo matky estonskej demokracie a chcem, aby sme ich e, prosím privítali. Bienvenue aux